kolegyňa. Budeme teda pokračovať e, v plenárnom e, zasadnutí. E, zápisnica zo včera, aj teda schválené predpisy z tej zápisnice sú k dispozícii. Žiadne pripomienky sme k tomu nedostali, ani nevidím, že by niekto teraz chcel k tejto veci vystúpiť, takže môžeme tieto, alebo túto zápisnicu považovať za schválenú.